týmto e, sú teda texty e, prijaté. Jan Duncan bol zvolený za člena e, britskej vlády a jeho post v Ruskom parlamente je tým pádom voľne od 23. júna. Teresa Komodini Kakia sa stala členkou Malckého parlamentu. Jej post v parlamente je tým pádom voľne 24. júna 2017. Viktor Negresku E, sa stal tiež e, e, členom rumunskej vlády a jeho, jeho post je voľný od 30. júna 2017. Autority v Spojenom kráľovstve mi oznámili zvolenie Johna Flaka k 28. júnu 2017, ako aj Ruperta Matthewsa a Vajida Kána, k 29. júnu Johna Hovata k 30. júnu ako náhradníkov za Vicky Ford, Andrewa Levera, Abzala Khána a pani Annelies Doc. Vítam máme nami nových e, kolegov, ktorí začnú pôsobiť v Európe.